Merci. Mr. time for answer. Především bych chtěl velmi poděkovat za všechny otázky, které se považuji za velmi, za velmi pertinentní. K dopisu, k dopisu, k té otázce týkající se obsahu dopisu, na tom dopisu, myslím, není nic, nic tajného, nic, co by bylo překvapivého v tom dopisu Olli Rena se Solanou je řečeno, že je potřeba se připravit na tu situaci, která bude nastávat v Bosně a Hercegovině. Že situace, která tam je, vyžaduje větší přítomnost Evropské unie, posílenou Evropskou unii, která by posílila svého představitele na místě tak, aby ten proces, který doufáme, že bude pokračovat po naplnění a především po uzavření a naplnění těch podmínek, ve formule 5 plus 2 bude pokračovat, abychom byli připraveni na to, že to na Evropskou unii bude klást větší nároky než dosud. To znamená, toto bylo akceptováno a v tomhle smyslu budeme Evropská unie a České předsednictví pracovat. E, pokud jste mluvila o té vstřícnosti vůči představitelům, ať už zde v Bruselu, z Bosny a Hercegoviny, e, ta samozřejmě na naší straně a na straně českého předsednictví bude a bude ta vstřícnost je, já jsem se s panem velvyslancem už setkal, setkávají se s tím i ostatní, pokud bude mít konkrétní návrhy a konkrétní má dveře otevřeny k nám jako předsednictví a myslím si, že v tom nevidím vůbec žádný problém. E, k otázce týkající se Nabuka, která tu zazněla, e, jo, ještě, e, ano, k Nabuku která tu zazněla dvakrát. E, jak jsem řekl na začátku, ta jednání hm, ohledně způsobu financování a konkrétního seznamu nejsou uzavřená. E, včera pan vicepremiér e, Vondra jasně řekl na podobně položenou otázku, že Nabuko je, jak si schováno je, zabaleno v těch projektech, které se tam týkají toho jižního koridoru. Tam dochází pouze, čili nedochází k žádné krizi, k žádnému neporozumění, spíše neustále probíhají jednání o tom, jakým způsobem zajistit geografickou rovnováhu, zároveň e, odrazit ta poučení z té poslední plynové krize a zároveň e, diverzifikovat a samozřejmě v tomto směru je pamatováno na to, co Evropský parlament v této věci co řekl. Nicméně je, jsou i dost silné hlasy, které jasně říkají, že je potřeba především eh, na tom seznamu mít projekty, které jsou eh, schopny být okamžité realizace nebo které jsou připraveny k realizaci v krátkodobém horizontu tak, aby pomohly, protože jsou součástí toho, co se nazývá European Recovery Plan. Čili české předsednictví vede řadu jednání v této věci eh, a my věříme, eh, měli jsme ambici, abychom uzavřeli tuto otázku na tom včerejším zasedání GRK, to se nám nepodařilo a budeme s těmi klíčovými zeměmi ještě dále jednat o tom, Eh, jak tu otázku skutečně uzavřít na eh, Evropské radě. Ehm, my jsme nechtěli, aby se Evropská rada nezbytně zabývala problémem eh, jaksi distribuce pěti miliard <clears throat> euro na řadu energetických projektů, protože ta suma v porovnání s tím, co bylo již v prosinci a následně řečeno, co je vlastně ta pomoc evropská v rámci té obnovy ekonomiky je to něco kolem jednoho procenta a neradi bychom byli, aby se to stalo jaksi mediálně příliš zajímavou záležitostí, na které by mohl někdo e, elaborovat s tím, zda je nebo není v rámci EU konsenzus a krize. Takhle ta situace nevypadá. Ten seznam i způsob financování prokází od té původní idei Evropské komise vývojem a my věříme, že, nebo věříme, my jsme přesvědčeni, že Evropská rada už dostane předložen návrh v průběhu těch jednání, který bude pro všechny akceptovatelný. Pokud jde o chorvatsko-slovinskou eh, eh, záležitost, eh, jak už jsem na tom našem posledním setkání řekl, české předsednictví koná eh, a jedná velmi diskrétně v této záležitosti. Eh, pan premiér Topolánek se sešel s, eh, s chorvatským premiérem, obdržel dopis s jistými návrhy od slovinského premiéra, čili je tu aktivita Oli, Oli Réna je tu snaha domluvit určité modality toho co by mělo být výstupem případně této skupiny ale nejsou to věci které v tuto chvíli by mohly jít eh, řekněme na světlo světa k veřejné diskusi ale my věříme že do konce českého předsednictví dojde k odblokování eh, negociací a že v téhle věci eh, v tuhle chvíli máme jistý mírný, optimismus. Pokud jde o, o, o otázku týkající se Sri Lanky, padl konkrétní návrh na e, vyslání trojky Evropské unie na Sri Lanku. Ta starost o těch 170 tisíc lidí, kteří jsou skutečně sevřeni těmi bojujícími stranami a kde už dochází, jak víme, od Červeného kříže k Eh, humanitární krizi, která přerůstá v humanitární katastrofu. Je třeba v této věci skutečně konat a předsednictví zvažuje, eh, kdy a jakým způsobem eh, se k této věci vrátit a jak uskutečnit tu navrhovanou, navrhovanou cestu na Sri Lanku a jednat s těmi stranami tak, aby tato humanitární katastrofa, krize, katastrofa nemohla přerůst v něco ještě horšího, to znamená ve smrt těch nevinných civilistů. Pokud jde o východní partnerství, ten text samozřejmě prochází diskusí eh, diskuzí. Nevím přesně, který text eh, vážený parlament viděl, ale rozhodně ten text, který byl eh, v rámci projednávání závěru Evropské rady předložen včera, byl vnímán jako text, který je vybalancovaný, nicméně eh, můžeme říci že řada členských států volá po ještě ambicióznějším textu ohledně financování to znamená těch 600 eh, eh, milionů euro, aby se v textu objevily, ty v tuhle chvíli tam nejsou. Já si myslím, že předsednictví bude zkoumat možnosti, jak to tam skutečně tuto cifru mít, čili napevno zafixovat ale i otázky týkající se e, vízové liberalizace perspektiv vízové liberalizace a dalších je řada zemí a myslíme si že e, to byla většina a nezdvihly se žádné hlasy proti tomu aby tento jazyk týkající se východního partnerství mohl být ještě ambicióznější. ale ta jednání ještě probíhají a uvidíme jakým způsobem budou tyto věci pojaty premiéry ve čtvrtek, tak aby se odrazily potom v těch pátečním návrhu závěrů Evropské rady. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji. Jdeme, jdeme do druhého kola. We open up the second round. Mr. Milan Mon, please. Gracias, presidente. Eh, señor ministro, un comentario y dos preguntas, si me permite. El, pr primero, el comentario. Yo celebro y le doy la enhorabuena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 E, děkuji, za otázky k té otázce pana poslance milana mona e, k posílení vztahů se spojenými státy. E, tento summit má být vlastně a je vnímán jako otevření nového, nového období a nových vztahů mezi evropskou unií a spojenými státy ta agenda je v tuto chvíli taková, o které jsem mluvil. Ehm, máme je ten, ta dohoda nebo ta domluva o tom, že takový summit se bude konat a ještě se jedná o spoustě dalších detailů. Víte asi o tom, že pan prezident Obama by rád měl eh, v Praze takový evropský eh, projev eh, velký i u příležitosti vlastně 20 výročí pádu železné opony. To jsou všechno věci, které jsou zatím, zatím velmi v pohybu. Ale co si Evropská unie a včera poprvé vlastně měli ministři příležitost diskutovat o tu otázku, přeje, eh, jsou věci, které skutečně by vedly k ušímu eh, k užší a eh, lepší spolupráci mezi Spojenými státy a Evropskou unií v řadě oblastí pro tu samotnou diskuzi, pro ten samotný summit byly identifikovány v tuto chvíli ty nejdůležitější a mezi nimi eh, ekonomika samozřejmě patří. Bude řešena v rámci g twenty ale eh, patří a z toho důvodu jsme rádi, že k takovému ne všechny členské státy budou, myslím tím Evropské unie, budou na zasedání g twenty proto považujeme za velmi důležité, toto setkání a zavěřit tomu, že otázky finanční a ekonomické krize budou předmětem toho jednání. Já e, ani e, nevím, jestli kdo ostatní je schopen v tuto chvíli říci, zda Spojené státy se z krize dostanou dříve či později. E, došlo k oživení na stavebním trhu ve Spojených státech a otázka je, jak dlouhá, jestli je krátkodobé nebo dlouhodobé ale věřme k tomu, že ta krize právě díky těm opatřením, která jsou přijímána na jedné straně i na druhé straně Atlantického oceánu, povedou k tomu, aby byla krize překonána rychle. Pokud jde o multilaterální dimenzi východního partnerství, což byla ta druhá otázka, eh, ten koncept je otevřený, především založený na bázi projektů a v jednotlivých projektech Eh, my věříme v to, že budou eh, k tomu i další partnerské země eh, nebo další zájemci z regionu přizváni nebo vyprojeví zájem a stanou se participanty na, tom, na jednotlivých projektech. Samozřejmě ten smysl je v tom, aby to nebylo orientováno pouze každá jednotlivá země východního partnerství k Evropské unii, ale aby docházelo i k větší spolupráci mezi jednotlivými zeměmi východního partnerství, partnerství navzájem. Eh, zájem o účast vlastně už ve východním partnerství velmi silně indikuje Turecko. My předpokládáme, že bude i řada dalších nebo některé další země, které o to projeví zájem. Otázka k eh, tomu eh, afgánskému afgánskému jednání 31. března, která i souvisí e, do značné míry s e, otázkou e, voleb a toho, jakým způsobem Evropská unie chce přistoupit k těm důležitým a z našeho pohledu velmi důležitým volbám prezidentským a provinčním v Afghánistánu. Tato, tato jednání 31. března by právě měla hovořit o tom, jakým způsobem zajistit především bezpečnost celého toho volebního procesu, ke kterému musí dojít. My si slibujeme, a Evropská unie už vyjádřila svoji připravenost, paní komisařka Ferrero Waldner posílá ten rekognoskační, ten fact-finding tým, k tomu, co je potřeba dělat. Je to součástí jednání s NATO jakým způsobem zajistit maximální bezpečnost jednak tedy těch monitorů, které Evropská unie bude do Afghánistánu posílat a zároveň především toho, aby bylo zachováno pokud možno co nejbezpečnější prostředí a nejdemokratičtější pro volbu, volbu eh, prezidenta a těch lokálních, těch provinciálních vlád. Jednáme i s OBSE, OBSE projevilo též zájem participovat na, těchto volbách svými pozorovateli, ale základní otázkou, kterou je potřeba vyřešit, je především, bezpečnost. Bezpečnost voleb a bezpečnost, bezpečnost monitoringu. V těch závěrech, které Rada přijala ohledně Afghánistánu, se mluví o tom širším kontextu, regionálním kontextu řešení Afghánistánu. To znamená toho, Eh, kdo je a to je v, té, v tom smyslu i Pakistán, proběhla jednání s, eh, s, v trojky s Pakistánem minulý týden v Praze, kde jsme eh, vyjádřili podporu tomu stabilizačnímu úsilí pakistánské vlády a je tu velký zájem a snaha o to, pokud možno ještě během českého předsednictví uskutečnit ten summit Evropská E, trojky to jednání Evropské unie s Pakistánem. Právě vědomi si toho, že Pakistán je velmi důležitou součástí toho řešení celkové situace v Afghánistánu. E, pokud jde o Súdán a verdikt e, toho Mezinárodního soudního tribunálu, E, nám nezbývá Evropské unii a radě, než e, respektovat e, rozhodnutí, které bylo, které bylo učiněno. A my věříme, že ta reakce sudánské vlády že bude zodpovědná především ve vztahu k vlastním lidem. Jedná se o jejich obyvatele, o jejich občany a e, my předpokládáme, že humanitární situace jejich vlastních lidí by měla sudánskou vládu zajímat. Hledáme různé, e, e, souběhu různé diplomatické kanály skrze zpřátelené země v regionu, jakým způsobem dosáhnout eh, zvratu nebo zjemnění, změnění toho stanoviska, které v současné chvíli sudánská vláda má. My věříme, že to povede, k, eh, ta jednání povedou řekněme, k určité modifikaci toho, toho stanoviska k tomu, že eh, podmínky a potřeby těch postižených a těch potřebných budou, budou zohledněny Ještě ehm, se vrátím, tedy to jsem odpovídal na otázky pana Vělovejského, pana poslance Vělovejského. Ehm, pokud je o otázky pana poslance Tenoka, ehm, pokud ta spekulace ohledně možného exilu pana prezidenta Bašíra, to musím říci, že na radě se tímto způsobem neřešilo a nediskutovalo. E, to stanovisko bylo jednoznačné v tom, že e, e, očekáváme od vlády Sudánu to, že bude zohledňovat, tak jak už jsem řekl, zájmy především humanitární situace vlastních lidí. Pokud jde o Sri Lanku, Zaznělo, že e, samozřejmě e, příměří nebo ukončení bojů by mělo být trvalé a že je třeba hledat i politická řešení té situace, toho konfliktu, tak, aby byl ukončen pokud možno trvale. A v tuto chvíli pro radu bylo nejdůležitější vyslat jasný signál, že je třeba řešit situaci těch 170 tisíc lidí, kteří jsou sevřeni v té zóně bojů. Humanitární koridory dva, které měly být otevřeny, nefungují. A jak jsem říkal, hledáme eh, nejbližší možný termín, kdy na úrovni náměstku ministrů Trojka vycestuje na Sri Lanku, aby pomohla situaci na místě řešit a jsme připraveni poskytnout humanitární pomoc těm, kteří se ocitli, eh, ocitli v nouzi. Pokud jde o otázku Islandu, tou se eh, Rada pro všeobecné vztahy a vnější vztahy nezabývala, proto eh, se omlouvám, ale nemám, co bych k této otázce řekl, spíše rád uslyším váš názor v této věci, názor váš eh, z parlamentu, co myslíte, že je v této věci třeba dělat. Pokud jde o východní partnerství, přítomnost eh, pana prezidenta Lukašenka eh, nebylo předmětem jednání v tuto chvíli definovat, definovat účast na tom květnovém summitu a na jaké úrovni. Považovali jsme to za poněkud předčasnou otázku. E, pro nás bylo podstatné to, že se zhodnotil jistý mírný pozitivní posun e, v otázce lidských práv demokracie e, v Bělorusku. Ten v zásadě byl reflektován v tom, že aniž došlo ke změně v zásadě kvality toho stanoviska Evropské unie, s, reflektujeme tento posun v tom, že se k té otázce vrátíme později. Nicméně samozřejmě otázka zastoupení Běloruska bude na pořadu jednání, tak jak se bude blížit, blížit samotná, samotné eh, summit eh, východního partnerství. Bude pravděpodobně předmětem jednání eh, Gimnichu ministrů neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí Pokud je otázku Blízkého východu eh, eh, a eh, reakcí, z toho, co jsme se dozvěděli od ministrů zahraničních věcí z Egypta, z Jordánska a z palestinské autority, je, že e, ta jednání ohledně rekonstrukce vlastně e, té organizace pro osvobození Palestiny, účasti Hamásu, toho, jakým způsobem bude vypadat vláda, jaký by měla být vlastně složená. Vy víte, že pan premiér Fajad podal demisi, aby usnadnil ta jednání. Není v tuhle tu chvíli uh, uh, ukončena. Uh, pro nás bude důležité jakým způsobem se přihlásí ta nová vláda byť eh, evidentně technokratičtějšího charakteru to znamená lidi kteří budou víceméně reprezentovat ta jednotlivá politická uskupení neměly by to být jak je zatím dohoda lídři těchto uskupení jak se postaví k otázkám eh, těch základních principů kvartetu a jakým způsobem se podaří Eh, nastavit vlastně i vztahy v rámci eh, vnitropalestinského a vnitroarabského. Evropská unie rada vyjádřila svoji připravenost eh, kooperovat s touto vládou především na řešení té, té humanitární situace, a to znamená v Gaze, i s partnery dalšími, včetně, včetně toho, kdo bude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 que les objectifs de cette initiative euh, les projets d'infrastructures qui sont très importants pour l'avenir euh, de, la région pourront avoir euh, place bientôt. merci. Merci. And last but not least, Mr. Duka Solomi. Ďakujem, pán predsedo. Pane ministře, ja mám dve otázky, budú stručný. Ja sa vrátim na Buko a by som sa zeptať, ako hodnotíte vyhlásení vladimíra putina který po podepsání eh, zmluvy mezi maďarskem co se týče jižního koridoru vyhlásil velice rázne že nabucco môže byť realizovaný jenom když sa do toho zapojí irán nebo zásoby střední ázii na to nestačí. no z druhej strany, strany víme že eh, rusové postupne systematicky eh, plyn ze střední asii vykupují. přesně řečeno dají na to ruku. Jo? a druhá otázka se týče makedonie. E, ja by som sa chtěl zeptat že stručne dá sa očakávať je nádej že prístupové negociácie ako rokovaní e, s ako kandidátským státem makedónie sa e, začnú ešte zahájia v tomhle roce. No my sme přijali ako uznesení minulý týden, kde skutečne rázne žádame, aby sa tomu došlo. Děkuji, pane ministře. Já vám taky děkuji a když jsme u toho západního Balkánu, já bych se zeptal na Srbsko, protože téměř před rokem v Dubnu byl, byla podepsána stabilizační a asociační dohoda. Jaký je, jaký je pokrok, pokud jde o Srbsko? Prosím. Děkuji, pane předsedající, děkuji pánu poslancům. Eh, pokud jde o otázku pana poslance Nazare, a byla i několikrát dále eh, zvednutá týkající se nabucca eh, Ty projekty Jižního koridoru v sobě zahrnují, i právě otázku nabucca. Není opuštěno, já si velmi cením toho co vy tady dnes říkáte protože pro nás je to důležitý signál jako pro předsednictví jaká je nálada jaká je podpora tomuto projektu eh, v evropském parlamentu. Eh, nejsou snahy o to eh, tento projekt zrušit nebo nějakým způsobem minimalizovat ale je tendence a je vnímaná do určité míry také obecně že by že tyto projekty jsou součástí, to nejsou součástí toho European Recovery eh, plánu, to znamená toho, co přispěje co nejrychleji k možné obnově evropského hospodářství. Když to projekt Nabucco je vnímán trošku jako projekt, který je dlouhodobější, který v sobě nese spoustu finančních, ekonomických, politických, uh, politických uh, otázek, na které v tuto chvíli nejsou e, odpovědi a pan poslanec e, e, Luka Salomy některé z nich zvedl. Jsou různé výpočty toho, za jakých okolností bude tento, plynovod bude efektivní, to znamená, zda je skutečně potřeba k němu ho naplnit iránským, plynem či ne. Víme, jaké jsou otázky kolem, jaká je složitá situace kolem Iránu. Čili tyhle věci všechny, jak si dávají dlouhodobost, kdežto Akcent je v tuto chvíli dáván na to, aby se jednalo o projekty, které skutečně povedou k té větší interkonektivitě a povedou k tomu okamžitému řešení, co nejrychlejší realizaci. Ne no ke všem projektům bohužel Evropská komise byla schopna nám dát eh, feasibility studies, které jsme žádali, to znamená my nevíme přesně které projekty v tomto jsou realizovány to je velký deficit na který jsme několikrát poukázali ale měly by všechny tyto věci být řešeny eh, během eh, do evropské rady a doufám že už ne moc v jejím průběhu ale nabucco je otázka která je eh, důležitá jako způsob diverzifikace zdrojů a z tohoto pohledu nijak nepadá pod stůl není zapomenuta je pouze jaksi uschována v těch projektech jižního jižního koridoru. E, pokud jde o jednání e, otázku pana Kazaka ohledně Turecka. Naše ambice českého předsednictví e, byla, je a zůstává posunout ta negociační jednání alespoň otevřením dvou kapitol. Byl v Praze E, nový vyjednávač, pan e, Babačan. E, celá, nicméně bylo jasně sděleno, jasná, jasná message byla sdělena, že záleží především na Turecku samotném, na tom, jakým způsobem bude implementovat všechny ty reformy nezbytné k tomu, aby možno, bylo možno otevřít některé kapitoly, Eh, sociální, sociální otázky a další, má to předpoklad v novém zákonodárci, čili není to zdržováno eh, Evropskou unii, je třeba, aby eh, v této věci Turecko jak si ukázalo svoji vůli a splnilo ty předpoklady k tomu, abychom se mohli... Can I ask, what's the chance to open the, the energy chapter? Because it's also important within the context of our debate. The E, pokud je o otázku e, otevření energetické kapitoly, samozřejmě všichni vnímáme, do jaké míry je, je důležitá a klíčová i v souvislosti s Nabukem, ale v tuhle chvíli je velmi obtížné, ale je samozřejmě navázaná i na ještě další, řekněme, regionální aspekty a v tuhle chvíli by bylo velmi obtížné predikovat, zda k jejímu otevření během českého předsednictví dojde, dojde či ne. Jako je to příliš komplikované, nicméně hledáme cesty, jak, eh, jakým způsobem to odblokovat, protože ta vazba této kapitoly na, nebo ačkoliv není deklarována jako přímá, nicméně evidentně tu je souvislost eh, s tím, o čem jsme mluvili a co je důležité z řady vystoupení pánu poslanců a paní poslankyni tady. Eh, pokud jde o otázky Kypru eh, a té otázky eh, znovu sjednocení tohoto ostrova. Eh, očekáváme, že po volbách v té severní části ostrova a s tím, jak nová americká administrativa již projevila, indikovala také zájem o řešení této otázky, protože opět a další souvislosti a implikace eh, budeme v této věci hledat jakýsi synergii a, a spolupráci k tomu, aby skutečně došlo k pokroku, který byl eh, v loňském roce eh, v zásadě úspěšně nastartován, nicméně teď je, řekněme, v určitém fázi stagnace daný určitými objektivními okolnostmi nicméně rada jako taková se k této otázce jenom chci říct nevyjadřovala neprojednávala ale celkově předsednictví očekává že dojde k změně řekněme toho, toho klimatu okolo a e, hráčů a vnímáme to jako součást určité, určité větší, větší provázanosti ale je to otázka která nás samozřejmě zajímá pana premiéra, předsedu Evropské rady, pana premiéra Topolánka. Zvláště této otázce se během své návštěvy v loňském roce na Kypru věnoval a projevuje o ní nadále trvalý, trvalý zájem. Pokud jde o mediterální unii, eh, my nemáme pocit, že by s eh, ten systém toho spolupředsednictví fungoval eh, nějakým způsobem špatně funguje jak byl nastaven dochází k jednáním dochází ke schůzkám čili eh, chápeme i ty eh, okolnosti které vedly k tomu aby bylo dlouhodobější to vedení této unie čili tady necítím, necítím žádný problém. pokud jde o makedonii Eh, víte jaké jsou, eh, jaké jsou eh, souvislosti opět k tomu očekáváme že po volbách dojde v makedonii myslím teď makedonské volby které budou zanedlouho jsou důležitým momentem evropská unie se na nich jaksi jim věnuje patřičnou pozornost a paní ministryně Bakoranis, s kterou jsem měl možnost dnes ráno mluvit chce krátce po těchto volbách navštívit eh, eh, Firm a eh, hledat možná řešení toho bilaterálního problému, který do jisté míry nebo do značné míry má vliv na to, jakým způsobem se bude pokračovat dále v těch otevření či neotevření akcesních rozhovorů s Makedonií a FIROM takže tady je e, z našeho pohledu e, situace klíčová ohledně toho jakým způsobem budou probíhat a jaký bude výsledek především těchto, těchto voleb. ty se nám zají jako klíčové ale nepředpokládáme že by během českého předsednictví k tomto otevření došlo. pokud jde o srbsko e, rada na tom posledním jednání které měla to znamená včera Eh, sice mluvila k západnímu Balkánu, ale věnovala se především Bosně a Hercegovině. Eh, během Gymnichu se chce vrátit k otázce západního Balkánu mnohem, mnohem podrobněji. Nicméně eh, měli jsme příležitost mluvit s panem hlavním vyšetřovatelem Bramecem, který také v minulém týdnu navštívil Prahu a máme jeho hodnocení spolupráce e, srbska s, s icty které považuje e, za, za pozitivní za, za otevřené a nicméně e, není na něm aby dal to dobrozdání je na členských státech aby řekli že v této věci srbsko naplňuje to, co se nazývá tou full cooperation with acty a to je, to je otázka navíc politická v tuto chvíli a vy víte, že v této věci není v radě konsenzus. E, byly některé e, nápady na to poslatu fact-finding mission, která by pomohla vlastně rady, která by mohla či e, uvolnit tu cestu k tomu, aby aspoň ta, ta, ta přechodná dohoda mohla být naplňována ta se nesetkala zase s koncenzem eh, ani od eh, pana Mramece, který má pocit a asi do jisté míry oprávněný v tom, že by podkopávala, jeho autoritu v této věci. Nicméně doufáme, že výsledkem toho jednání, na které budou i přizvány potom představitelé zemí západního Balkánu na hlubokou do, České republiky na ten Gimlich, že dojde k posunu v této, v této otázce. Je to jeden z důvodů, proč vlastně je to zařazeno jako důležitá, jedna z důležitých priorit České republiky. Chceme se posunout i v těch politických jednáních, nechceme se posouvat jenom v těch byť důležitých uh, otázkách vízové facilitace a vízové liberalizace, které jsou samozřejmě důležitým předpokladem, nicméně byli bychom rádi, kdybychom se mohli Eh, jako Evropská eh, unie dohodnout na eh, i krocích politické, které povedou k tomu, aby to, to momentum, které je potřeba, ten signál, který je potřeba vyslat do západního Balkánu, aby nebyl ztracen. Takže já bych chtěl poděkovat panu náměstku Kohoutovi. Thank you everybody and also I would like to thank our interpreters for having to work